a Európsky parlament reaguje na mm, iniciatívu európskych občanov, aby sme zakázali e, glyfozáty a chránili občanov pred pesticídami. Potrebujeme transparentnejší systém a nám sa to podarilo. Zaručili sme verejný prístup k informáciám EFSI. Toto e, zvýši kontrolu pri procese povolovania e, pesticídov či už ide o pesticídy, GMO, um, kontaktné materiály alebo ochucovadla. Vďaka novým pravidlám um, a vďaka aktívnemu zverejňovaniu informácií počas hodnotiacej uh, procedúry uh, EFSA ponúka údaje uh, občanom a takisto aj priemyslu. Ehm, relevantná hodnotenie rizika bude vždy zverejnené ehm, a môžu to občania konzultovať. Takto sa vyhneme ukrývaniu alebo teda zahmľovaniu dát. Podarilo sa nám to už. Ehm, nechceme také prípady, ako bol škandál s glyfozátom. Nechceme rozhodnutia za zatvorenými dverami a pohrávanie sa s ľudskými životmi. Eh, v tomto svete, kde o všetkom rozhodujú peniaze, eh, pomôže len to, aby sme mali dobrý eh, systém, ktorý bude vedieť odolávať tlaku. Som rada, že takto pomôžeme spotrebiteľov a oslabíme obchodné záujmy. Ďakujem. Teraz má um, slovo pán Házenka za uh, GUE. Jedna minúta. Už ďakujem. Už celé 10 ročia podniky ako Bayer, Monsanto, alebo Monsanto určujú, koľko sa dostane eh, do našich potravín na naše polia jedu a sú tu jasne viditeľné dôsledky. Zomierajú e, včely, mm, taktiež sú tu zdravotné eh, dopady na ľudí, na zvieratá a farmári už nevedia, koľko by mohli bez jedu v podstate vyprodukovať um, plodín. A bohužiaľ tu máme slabú legislatívu, konflikty zájmov v agentúre EFSA, potom je tu rôzna zákulisná politika, predpojaté štúdie. A tým, že sa budú zverejňovať priemyselné štúdie, tak v podstate je to malé zlepšenie, ale nestačí to, pretože je naďalej v blízkej dobe bude 30 pesticídov, ktoré sú preukazateľne nebezpečné, budú e, autorizované, kedy už budeme e, sa konečne riadiť e, prestaneme sa riadiť e, kurzom podielov v podniku Bayer a Syngenta. Ďakujem. Ako ďalší bude hovoriť Martin Hojslik na minútu. Ďakujem. Kolegovia, dnes je dobrý deň pre Európu, pretože máme príležitosť sa pozrieť, ako v podstate glyfozát už nebude môcť byť e, používaný. Sú tu e, tisíce občanov, ktorí e, podpísali petíciu s to glyfozát a toto všetko umožnili. Takže toto je skutočne dobrý krok, čo sa týka autorizácie chemikálií v Európe. Vieme, že téma glyfozát ešte neskončila. Čo sa týka glyfozátu, tak ten sa naďalej kritizuje. Vidíme aj v USA, že je treba to brať vážne, sú tu stále väčšie pochybnosti, uvidíme, čo z toho vzíde. No a čo sa nám podarilo, mať prístup k štúdiám, každý sa do nich môže pozrieť a všetky štúdie budú musieť byť zverejňované, možno aj tie, ktoré nie sú zájmu určitých podnikov a EFSA si ich môže preveriť. Toto je veľký krok kupredu a taktiež že záujmy občanov a životného prostredia budú nadradené e, záujmom koncernov, takže sme veľmi radi za túto dohodu a podporujeme ju. Ďakujem. A teraz bude hovoriť pani Piety Kanen. Inovácie, obchodné tajomstvo alebo uh, výskum a vývoj firiem nikdy nesmú byť na úkor verejného zdravia. Preto táto dosiahnutá dohoda, ktorá sa týka posudzovania rizík v potrebnom reťazci e, a tiež transparentnosť, a udržateľnosť je mimoriadne dôležité. E, o čo viac budeme mať informácií o tom, ako ovplyvňujú e, látky obsahnuté v potravinách, dajme tomu na hormonálny systém ľudí alebo na iné aspekty zdravia, o to viac e, potrebujeme rozsiahlejšie skúmanie e, týchto aspektov, taktiež zverejňovanie výsledkov týchto štúdií a tiež e, poznatky o tom, ako zachovať čo najvyššie zdravotné štandardy v našich potravinách. V tomto smere teda je legislatíva nevyhnutná. Prípad glyfosátu na úrovni e, rady, parlamentu aj komisie bol prelomový, e, boli k dispozícii rôzne poznatky, ktoré boli e, veľmi rozporuplné a mm, rozhodne však sa nedá povedať, že by bolo všetko zverejnené. Boli tam veľmi dôležité aspekty, ktoré boli utajené. Ďalšie kroky sa teda budú týkať toho, ako sa bude e, do úrovne agentúry sa taktiež sledovať e, do budúcna ďalšie vyhodnocovanie rizík a tiež e, nakoľko sa budú tieto štúdie a výskumy aj uskutočňovať v praxi. Ďakujem. A ďalším rečníkom je Kristian Silvia Bušoj v mene EPP na minútu a pol. Ďakujem. Takže Ďakujem komisii za skvelý návrh a taktiež kolegyni Pilar Ajus za aj komplexnú správu. Milé kolegovia, je veľmi dôležité pre Európsku úniu, eh, aby sme si získali späť dôveru občanov, aby sme maximalizovali transparentnosť vedeckých štúdí v oblasti potravinovej bezpečnosti. Predovšetkým vo svetle známych kontroverzií čo sa týka autorizácie určitých citlivých produktov, ako napríklad geneticky modifikovaných organizmov alebo ďalších aktívnych eh, substancie ako napríklad neko, neonikotinoidy alebo nechválne známy glyfozát. Parlamentu sa podarilo nadstaviť dobrú rovnováhu. Dosali sme predbežnú dohodu s radou. Máme tu proces, ktorý je nezávislý, transparentný a inkluzívny a vyžaduje publikáciu všetkých vedeckých štúdií a taktiež neustály dialog s občanskou spoločnosťou, aby sa zaručila aby sa zalúčilo branie do úvahy verejných záujmov. Avšak, aby sme zaručili plný úspech tohto legislatívneho rámca, je extrémne dôležité a tu chcem využiť príležitosť apelovať na väčšinu členských štátov, je treba vyzvať ich expertov, aby sa stali súčasťou skupiny pre e, systémové vyhodnocovanie rizika. Ďakujem. Ďakujem. A teraz sa dostávame k spontánej rozprave Catch the Eye. Ako prvá bude hovoriť pani Michaela Šojdrová na minútu. Ďakujem za slovo, kolegyne, kolegovia. V rámci minulého bodu sme hovorili o dvojakej kvalite. Teraz hovoríme tiež o kvalite, ale hovoríme tu o bezpečnosti potravín a myslím si, že to nie je o nič menej dôležité, než tá dvojitá alebo dvojaká kvalita, táto smernica rieši autorizačný režim, ktorý by sa mal opierať o jasné vedecké závery a nové nariadenie by malo byť dobrým kompromisom, ktorý zvýši transparentnosť hodnotenia rizík, ktoré je vykonávané Európskym úradom pre bezpečnosť potravín. Taktiež by toto nemalo ohroziť e, konkurencieschopnosť európskych spoločnosti. Väčšia transparentnosť vedeckých štúdií o potravinách je nutná, pretože je treba predchádzať dezinformáciám alebo až konspiračným teóriám a pritom je treba udržať vysokú mieru bezpečnosti potravy. Na druhej strane aj firmy majú potrebu si udržať svoje obchodné tajomstvo. Toto je taktiež treba rešpektovať, takže by sme mohli dosiahnuť ešte lepší výsledok, tak, že by EFSA podliehala lepšiemu politickému dohľadu vrátane Európskeho parlamentu. Ďakujem. Teraz pán Marias. Ďakujem, pani predsednička. Hodnotenie rizika v rámci potravinového reťazca je veľmi dôležité, pretože existujú vážne rizika pre zdravie spotrebiteľa. A myslím si, že treba postúpať rozhodne Hlavným prvkom je dobré značenie, aby všetci vedeli, aký je obsah potravín. Po druhé, pán Katajnen, je treba sa pozrieť aj na dovoz z tretich krajín, pretože často tam nie sú splnené rôzne podmienky. Napríklad v Turecku pestujú rajčiny a ďalšie polnospodárske ploniny a využívajú látky, ktoré nesmú kolovať v Európskej únii. A možno nejaké plodiny sú vypestované inde a potom sú ilegálne prezentované ako grécke plodiny. Ja už som to povedal viackrát. Napríklad mlieko, ktoré sa dováža z Albánska, sa prezentuje ako grécke eh, mlieko, alebo eh, z, zo Skopie sa dováža meso a prezentuje sa ako grécke meso. Takže treba zároveň aj bojovať proti podvodom a aj chrániť naš, naše daňové príjmy. Príjmy z cieľ. Boli tu veľké škandály, vrátanie toho glyfosátového škandálu, ale potrebujeme rozhodujúce a rozhodné opatrenie zo strany Európskej únie. Ďakujem. Pani Konečná, ďakujem kolegovine, kolegovia. Tento návrh je reakciou na občiansku, Európsku občianskú iniciatívu proti glyfosátu e, s širokou podporou verejnosti. Ďalej sme tu mali kauzu Monsanto, kde sa odkrývali e, vedecké štúdie, ktoré boli na objednávku ohľadom autorizácie výrobkov. Komisia sa rozhodla zlepšiť transparentnosť e, týchto produktov, poručiť e, uistenie ohľadom nezávislosti a transparentnosti e, štúdie, ktoré, štúdií, ktoré využíva EFSA pri posudzovaní rizika. Musím povedať, a to odo mňa nebudete počuť často, že konečný text je výrazne zlepšený súčasnej situácie, keďže hodnotenie a riadenie rizik má byť transparentnejšie a zodpovednejšie. A EFSA bude pod permanentnou kontrolou, štúdie by mali byť konečne bez prekážov zverejňované a mali byť dostupné pre širokú laickú odbornú verejnosť, vrátane prihlášok e, výrobcov a ďalšie odborné dokumentácie. Taktiež sú tam obsahnuté ustanovenia v súvislosti s penalizáciou v prípade netransparentného chovania. Je to prvý dôležitý krok k znovu získaniu e, dôvery e, verejnosti a preto rada toto podporím. Ďakujem. A teraz pán popredseda Kataj na mene komisie. Rád by som sa poďakoval za túto veľmi plodnú rozpravu. Chcel by som ešte raz zdôrazniť na záver rozpravy, že táto predbežná dohoda vďaka legislatívnym orgánom spoločne zvýši legitímnu úlohu eh, agentúry EFSA v tomto smere. A to je mimoriadne dôležité, pretože naši občania chcú mať dôveru v orgány tiež EFSA vždy chcela presadzovať e, princíp opatrnosti. Je to veľmi dôležité, aby o tom občania vedeli, pretože ak nebude panovať dôvera v orgány, vždy bude možné vlastne nejako upravovať e, v politickom e, zmysle pravdu a to nie je na prospech nikomu. Okrem toho táto predbežná dohoda zvýši transparentnosť a tiež posilní dôveru spotrebiteľov. Chcel by som sa poďakovať za dosiahnuté výsledky, za spoluprácu, za to, že ste konali tak rozhodne a rázne. nechcel by som tiež spomenúť, teda zareagovať na niektoré vyjadrenia, ktoré sa týkali produktov, ktoré sa predávajú na našich trhoch. Všetky výrobky, ktoré sa predávajú na dorovnom trhu v EÚ, musia plniť kritéria stanovené na úrovni EFSA, bez ohľadu na to, odkiaľ, odkiaľ pochádzajú. To je ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá pre našich spotrebiteľov a síce, že Európska únia je najbezpečnejším trhom a naše pravidlá, naše štandardy sa vzťahujú aj na výrobky, ktoré sa dovážajú z územia mimo EÚ. Ešte raz teda srdečná vďaka e, za vašu odhodlanosť za vaše nasadenie tejto téme. Ďakujeme my vám, pán popredseda komisie. Teraz dostane slovo eh, spravodajkňa pani Ajuso na záver rozpravy na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som len poďakovať všetkým rečníkom, tieňovým spravodajcom. Ďakujem, pán Katajnen. A predovšetkým chcem poďakovať oddeleniam komisie, predovšetkým komisárovi Andriu Kajtisovi. Prosím vás, odkažte mu to. Chcem poďakovať aj rumunského predsedníctvu a taktiež kolegyni Somer, ktorá bola pôvodnou spravodajkyňou tejto správy, pretože vďaka úsiliu všetkých týchto sme zaznamenali úspech pri rokovaniach a dostali sme sa k dosť uspokojivej dohode. Oddelenia inštitúcií tvrdo pracovali v posledných mesiacoch, skutočne sme toho urobili veľmi veľa. Je treba uznať prácu, ktorú odviedli naši úradníci na tomto texte. Chcem im teraz verejne všetkým poďakovať. Ďakujem. Ďakujeme my, pani Ajuso. Týmto môžeme uzavrieť rozpravu k tomuto bodu. Hlasovanie prebehne zajtra. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to správa, ktorá sa týka dodatkových ochranných osvedčení pre liečiva. Pán Luis de Grades Pascual je spravodajca a dávam mu týmto slovo na 4 minúty. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj za vašu prítomnosť, pán popredseda komisie. Vážené kolegovia, keď sme začali s touto správou, tak sa zdalo, že sa nám to nemôže podariť. A ja som videl skutočne politický a geografický odpor a zdalo sa, že sa to nepodarí. Potom prišli trialógy, komisia, parlament a rada. Začali rokovať. Podarilo sa nám 14. februára dosiahnuť vyváženú dohodu. Dohodli sme sa na e, kompromise, ktorý mení pôvodný návrh komisie. Podarilo sa nám to dosiahnuť v rekordnom čase dvoch týždňov a väčšina členských štátov to podporila a taktiež sa to na komisii alebo na výbore pre právne záležitosti e, potvrdilo. Európska únia zaviedla ochranné osvedčenie pre liečiva, aby sa e, e, zlepšila situácia v tejto oblasti v Európe. Čo sa týka e, nových spôsobov liečby pre pacientov, je treba to regulovať, uložiť lepší vývoj, rozvoj a taktiež je treba chrániť patenty, ale trh sa postupne vyvíja a čo sa týka patentu, tak e, v priebehu e, určitého obdobia nemohli byť e, produkty vyvíjané ani uchovávané, ani za účelom exportu do tretich krajín ale v tretich krajinách, kde nemali takéto ochranné dodatočné obdobie, tak tam sa dali tieto generické liečiva vyvíjať alebo vyrábať. To znamená, že toto dávalo výrobcom v tretich krajinách konkurenčnú výhodu v porovnaní s našimi producentami aj pre náš vlastný trh. Takže, dámy a páni, v Európe je kľúčové, keď sa hovorí o stratégii, že je treba predovšetkým braniť našu, naše hospodárstvo znalosti alebo vedomosti. A Máme tu tisíce liečiv, ktoré sú schvalované, taktiež nové aktívne substancie a sú tu taktiež princípy duševného vlastníctva, ktoré ich treba chrániť a ktoré musia slúžiť k tomu, aby sa vyvíjali nové liečiva, aby sa dostali k pacientom, ktoré ich potrebujú a agentúra E, pre e, liečiva musí hrať dôležitú úlohu pri ochrane týchto liečiv, a pretože skutočne tento e, priemyselný sektor pomáha, napomáha nášmu ekonomickému rastu a je treba ujasniť pravidlá, taktiež čo sa týka našich výrobcov liečiv a taktiež výrobcov v tretich krajinách. Tieto liečiva budú môcť byť vyrábané za účelom e, vývozu do tretich krajín. Budeme napomáhať aj e, dobre hospodárskej súťaži medzi výrobcami našimi a medzi výrobcami v tretich krajinách. Bude možné uchovávať e, takéto liečiva, ktoré budú vyrábané v EÚ, budú môcť po dobu 6 mesiacov byť skladované, predtým než sa vyvezú do tretich krajín. A toto bude v podstate až do vypršania platnosti osvedčenia. A taktiež tam máme príslušné zároky, aby sme e, neoslabili naše štandardy, čo sa týka inovácie, ochrany praduševného vlastníctva. Takže producenti alebo výrobcovia generických E, generických liečiv budú publikovať e, príslušné dokumenty. Taktiež tam bude e, proces notifikácie alebo oznámenia, ktorý zaručí transparentnosť tejto oblasti, ale zároveň toto nariadenie bude chrániť dôvernosť predovšetky citlivých informácií. Okrem toho, toto nariadenie bude prínosné pre náš priemysel, predovšetkým pre farmaceutický sektor, pretože je to skutočne veľmi finančne, ekonomicky významný sektor, taktiež čo sa týka 20, eh, eh, taktiež tam viac než 25 tisíc eh, pracovných miest v EÚ. Dámy a páni, nebolo ľahké pracovať na tejto správe. Všetci sme sa snažili zblížiť naše veľmi rozlišné stanoviská, snažím sa dosiahnuť konsenzus a vyváženosť. Ďakujem aj tieňovým spravodajcom, všetkým spolupracovníkom, ktorí skutočne tvrdo pracovali. Predovšetkým chcem poďakovať e, kolegyni Mercedes, ktorá veľmi pracovala na tomto spise a taktiež e, za dobrú spoluprácu rumúnskeho predsedníctva. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz za komisiu dostane slovo je popredseda pán Katajne. Ďakujem za slovo, vážení poslanci. E, Výnimka SPC bola významným prvkom v stratégii jednotného trhu komisie. Toto nariadenie je tiež rovnako dôležité ako výsledok aj pre Európsky parlament. Vyslovne e, sa o to žiada v správe pani Lary Komi z roku 2016, kde ide o stratégiu jednotného trhu. Pozitívne hlasovanie zajtra vyšle silný, jasný signál európskym občanom a tiež podnikateľom pozitívny signál o konkurenceschopnosti EÚ, tiež pozitívny signál o silnej forme ochrany vlastníctva v priemyselnej sfére a tiež e, sa tým lepšie zistí ochrana osvedčenie pre liečiva. To, že naši občania sa to uvedomia a budú to takto vnímať, je veľmi dôležité. Tiež je to dôležité aj je v kontexte blížiacich sa volieb. Preto komisia je veľmi spokojná s výsledkom vašich úspešných rokovaní. Parlament a rumunské predsedníctvo eh, naozaj je, dosiahli vynikajúce výsledky. Pani eh, predsednička, vážne poslanci, nebol to jednoduchý proces ani vzdialeka, A preto by som sa rád poďakoval spravodajcovi, pánu De Grandes Pasqualovi, za jeho neochvejné úsilie v zložitých politických okolnostiach a taktiež v časových obmedzeniach. Chcel by som tiež spomenúť aj správodajcov príslušných výborov pána Volkena, pána Sančeza, taktiež ostatných, ktorí sa na tomto podielali. Vy ste prispeli k presadeniu e, tohto opatrenia, taktiež, že výsledný text je dostatočne vyvážený tento rozsiahly text, ktorý ste odsúhlasili s radou, e, je e, jasne sformovaný a vďaka nemu budú môcť európske firmy pôsobiť ako lídry v globálnom e, vývoji generík rôznych iných liečiv. Tiež budú na rovnakej úrovni s výrobcami mimo Európskej únie vďaka tomu. 25 tisíc pracovných miest, a dokonca aj viac by tým mohlo vzniknúť v najbližších rokoch a v neposlednom rade sa tým tiež posilní a potvrdí pozíciu Európskej únie ako centrum farmaceutického vývoja a výroby. Teraz by som sa rád vyjadril taktiež k hlavným prvomkom tohto nariadenia, o ktorých plénu bude zajtra hlasovať najskôr hromadenie zásob. To je citlivá otázka pre parlament. Chcel by som uvítať eh, prejavenú flexibilitu rady a tiež komisie v tom, že bolo ochotný na toto pristúpiť. Hromadenie zásob bude umožnené v koneč- posledných šiestich mesiacoch SPC tak, aby lepšie bolo zaistené eh, uviesť tieto generiká na trh po tom, čo vyprší eh, SPC ochrana. Okrem toho, každých 5 rokov prebehne hodnotenie kde sa zohľadní, či ustanovenia a hromadenia zásob boli splnené. Najmä revizná doložka článku 21a nariadenia poveruje komisiu preskúmať okrem iného, či to 6-mesačné obdobie hromadenia za to byť dostatočné, aby sa poskytli dostatočné certifikáty na záruku. Okrem toho, dátum uplatňovania. Všetky tri inštitúcie prejavili flexibilitu Teraz e, e, sa táto skutočnosť prejaví v praxi od 1. júla 2022 najneskôr. Tento dátum zohľadňuje e, jednak to, že to bude z právneho hľadiska aj z ekonomického hľadiska prínosné. Okrem toho však nebude um, žiadny retroaktívny dopad na už povolené výrobky. Okrem toho držiteľia týchto osvedčení SPC v Európskej únii nebude nejako postihnutý, keďže sa to upraví v priebehu platného obdobia SPC. Okrem toho sa zohľadňa legitívne očakávania držiteľov týchto práv, ďalej záruky. Konečný kompromis je dostatočne robustný a transparentný Výnimky budú spojené e, s dostatočnými proporčnými zárukami. To zahrňa e, dostatočné pravidlá notifikácie. A to sa pridáva k ďalším pravidlám klasifikácie liečiv, ktoré vstupujú do platnosti teda vstúpili do platnosti vo februári tohto roka. Zároveň však e, v nariadení sa zohľadňujú práva producentov generík a tiež sa im poskytuje právo chrániť si citlivé informácie a údaje. Okrem toho tiež sa tu stanovuje povinnosť zaistiť e, zdravú hospodárskú súťaž EÚ aj mimo nej, pretože dlhodobo dlhodobom meradle to znamená nízke ceny pre pacientov. Na záver, myslím si, že ste dosiahli dobrý kompromis, zohľadňuje to vhodnú rovnováhu medzi rozličnými politickými pohľadmi a tiež medzi e, často si konkurujúcimi záujmami ktorou Dúfam, že parlament podporí zajtra tento výsledok hlasovania. Ďakujem. Ďakujeme, pán popredseda komisie. Teraz sa dostáva slovo pán Timo Volken za výbor Envy na dve minúty. Ďakujem. Pani predsednička, chcel by som sa neskôr poďakovať spravodajcovi a tieňovým spravodajcom ostatným za dobrú spoluprácu. Sa chcem poďakovať. Z časového hľadiska e, to bola náročná úloha. Čo sme teda touto správou dosiahli? Myslím, že touto správou zaistujeme, že pacienti v Európskej únii budú mať lepší prístup k cenovo dostupným a bezpečným liekom. Myslím, že okrem toho sme e, taktiež splnili záväzok o konečne z viacerých správ Európskeho parlamentu, e, tým dosahujeme, že v Európe generika a, a podobné látky sa budú vyrábať. V súčasnosti zatiaľ nie je možné ich v Európskej únii produkovať, pretože na to neboli vytvorené právne predpoklady. Taktiež e, tým zvyšujeme bezpečnosť pre pacientov. E, pripomeňme si, e, že v posledných rokoch boli nedostatky v niektorých eh, prípadoch v eh, niektorých druhoch liekov a ak chceme zvýšiť kvalitu, ak budeme taktiež eh, schopní zaručiť dostatočnú kvalitu certifikátov, že v prípade nedostatku bude dostatok zásob. Teda podľa mňa je to významný krok vpred. Ten zásadný bod tohto nariadenia však spočíval v tom bode, ktorý sa týka hromadenia zásob, teda k prvému dňu vypršania doplnkového ochranného osvedčenia tu e, veľkej časti parlamentu, ale žiaľ aj Európskej komisie e, naozaj sa snažili všemožne zabrániť tomuto hromadeniu zásob. Aj keď hodnotiaca štúdia komisie uvádza, že najhlavnejší úžitok pri výrobe a taktiež pri e, hromadení zásob naozaj je dokázaný. Je to v vode 42 dopadové štúdie. Naozaj sme sa veľmi dlho hádali na niečom, čo v skutočnosti je eh, veľmi prospešné pre pacienta. V končnom dôsledku teda máme stanovenú lehotu 6 mesiacov, to je prvý dobrý krok. A eh, vďaka silnej revíznej doložke bude možné vyhodnotiť, či je to dostatočné v budúcnosti. Dúfam, že potom naozaj budeme schopní presadiť bezpečné lieky všetkých pacientov. Ešte raz sa chcem poďakovať aj všetkým našim spolupracovníkom, ktorí pracovali naozaj pod veľkým časovým tlakom. Ďakujeme pekne. Teraz e, e, za ECR e pán Zlotovský na minútu. pani komisážu. ja si do tých podienkovaní očivište rovnež... Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som poďakovať autorom tohto textu. Toto nariadenie je jedným z mála príkladov toho, že európska legislatíva môže byť priaznivá aj pre polských podnikateľov. Takýchto návrhov bolo za toto parlament nám dobie len pár. Ale čo sa týka tohto nariadenia, tak situácia tu bola iná. Ehm, podarilo sa nám vyrokovať veľmi dobrý text, ktorý otvára nové trhy, nové horizonty pre výrobcov genericky a biologicky podobných liekov. A čo sa týka zmeny tohto nariadenia, tak tá je priaznivá aj pre našich pacientov, pretože to vedie k lacnejším farmaceutickým produktom. Takže dúfam, že náš priemysel využije túto príležitosť. Je to nová príležitosť pre nové investície, nové pracovné miesta v tejto oblasti a zajtra podporíme pri hlasovaní tento projekt. Ďakujem. Teraz pani e, Viring, e, mene Alde. Ďakujem, pani predsednička. V tomto prejave by som chcela podčiarknúť, že ehm, je tu veľmi pozitívny dopad na farmaceutický sektor aj na pacienta. Zmeny tohto nariadenia. Najdôležitejší je samozrejme záujem pacienta. To musí byť ústredné e, v našej legislatíve a v priebehu mojej kariéry. Toto bola pre mňa vždy hlavná záležitosť. Ale chcela by som požiadať komisiu, aby dohliadala na e, túto novú legislatívu a prípadne ju revidovala, pokiaľ to bude potrebné, pretože e, pacienti e, to nie je len tak, je to v podstate odmena za dlhoročnú prácu. Prichádzajú na týmto na trh nové liečiva. Hovorím to v podstate o odmene, ale mala by som hovoriť skôr o nejakom poistení. Investície zo strany podnikov do nových liečiv sú skutočne obrovské. Napríklad, pokiaľ chcete vyvinúť nové antibiotikum, tak len jedna z 10 tisíc molekúl povedie k úspešnému liečivu, ale napriek tomu tých 9999 molekúl aj do, do určitej fázy budete musieť vyvíjať a skúmať, aby ste zaručili inováciu, ktorá je skutočne potrebná, aby sme mohli ponúkať pacientom nové liečiva, musíme zaobchádzať opatrne s patentami a taktiež, čo sa týka ochrany práv duševného vlastníctva. Taktiež by som chcela vás požiadať, aby ste neboli slepí k možným dôsledkom, ktorý toto môže mať na tento sektor. Ďakujem. Ďakujem. Pani Konečná. Ďakujem pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Výrobcovia generických a biologicky podobných liekov v EÚ, so sídlo v EÚ, nemôžu e, vyrábať pre export do tretich krajín, ani v prípade, že e, ochrana prípravkov už vypršala. Je jasné, že tu ide o veľa peňazí, ide tu o pracovné miesta, ale ide tu aj o prístup k liečivám, aj o inováciu. Vo výbore Envy my sme sa snažili medzi týmito všetkými zložitými elementami nájsť nejakú rovnováhu, ale ako sa dalo predpokladať, výsledok medzinštitucionálnych rokovaní je zmiešaný. Najväčší problém, ktorý vidím na výsledku textu ja, je dátum jeho vstupu do platnosti, respektíve jeho účinnosť, aby mohli občania a systémy zdravotnej starostlivosti ťažiť z tohto nového nariadenia, tak musí jeho vstup do platnosti byť čo najskorší. Trojročné prechodné obdobie sa z tohto pohľadu zdá byť až hraničné ale z celkového pohľadu by malo dôjsť eh, pod postupnému eh, zlepšeniu postavenia našich výrobcov generík, z toho mali mať prospech všetci, preto som schopná podporiť tento výsledok. Ďakujem. Teraz pani Julia Reda. Ďakujem, pani predsednička. Eh, drahý pán komisár, toto je môj posledný prejav v Európskom parlamente. Ja som veľmi hrdá, že je to k spisu, kde Európsky parlament sa postavil za tzv. priemysly e, duševného vlastníctva, ktoré niekedy sa snažia profitovať z vývoja liečiv, ale toto je predsa základné právo. A tieto osvedčenia nesú hospodársky motivované a tento návrh umožňuje výrobcom genericky a biologicky podobných liekov ich predávať tam, kde je to už legálne. Je to malý krok, ale je to krok správnym smerom a taktiež tu prichádza ambiciozná revízna doložka na vyšetrenie situácií, pokiaľ eh, by, alebo čo sa týka toho, či toto 6-mesačné obdobie je dostatočujúce, alebo či je treba to možno zrevidovať a zaviesť eh, trochu výraznejšiu reformu. Ďakujem. Ďakujem. Ďalej bude hovoriť pán Bušoj, pán Peterle a pán Marias. Takže ako pri pán Bušoj v rámci každý aj. Ďakujem. Toto je naozaj e, veľmi veľká príležitosť. Ponúkame možnosť e, európskym podnikom, aby mohli vyrábať generické e, lieky a biologické podobné lieky. Ide o dovoz, teda vývoz do tretich krajín Eh, ide tam eh, o spotreby, eh, teda o, o zásoby týchto liekov. Toto opatrenie umožní našim spotrebiteľom byť kompetitívnymi, s konkurencieschopnejšími a takisto naši občania budú mať prístup k lacným liekom, najmä v tých členských štátoch, kde tie náklady na lieky sú veľmi veľké. Chcem poďakovať e, spravodajcovi za naozaj toto veľké úsilie. Ďakujem. Ďakujem. Teraz má slovo pán Marias. Ďakujem. Mm, pani predsednička, nemali by sme zabúdať na to, že hlavnou e, témou e, ktorou by sme sa mali zaoberať, je ochrana verejného zdravia. A potom aj e, chorí mali by mať prístup k lacným liekom. Čiže tie e, opatrenia, ktoré sa príjmajú e, k patentom, podpora konkurencieschopnosti farmaceutického európskeho priemyslu, to všetko by malo slúžiť svojim cieľom, o ktorých som hovoril, teda zdravie občanov. Nemali by sme dospieť do nejakých extrémov a aby sme mali nejaké drahé lieky, ktoré nebudú prístupné pre chorých. Viem totiž, že boli použité isté prostriedky, aby sa e, e, zvyšili ceny lieko. Napríklad škandál Novartis, ktorý sa vyskytol v Grécku, e, je potrebné, aby sme označili zodpovedný za tento škandál a takisto aj uvalili sankcie na túto uh, spoločnosť. Pán Katajnen, mali by sme takisto dbať aj na zásoby, na vytvorenie zásob. Nadnárodné spoločnosti by nemali využívať tieto opatrenia na to, aby vyvážali tieto lieky, ak my budeme mať deficit týchto liekov. Ak e, sa to nebude rešpektovať, tak e, európsky farmaceutický priemysel nebude konkurencieschopný a nebudeme môcť ochraňovať našich chorých. E, pán Maras, pán Peterle, pardon. Ďakujem, pani predsednička, vážení kolegovia. Chcel by som poďakovať Kogvide Grandemu za dobre odvedenú prácu Um, ehm, pozmenená legislatíva, čo sa týka toho ďalšieho certifikátu, je veľmi dobrá. Získali sme toho naozaj veľa. Máme takisto uh, rovné postavenie pre výrobcov uh, generík a biologicky podobných liekov v Európe e, ale aj tých spoločností, ktoré majú sídlo inde. Takisto môžeme vyvážať do tretich krajín a uľahčili sme to, aby sa eh, dostávali na európsky trh aj vtedy, keď certifikát vydrž, eh, vyprší. V posledných, eh, kraj, v posledných dňoch totižto a teda rokoch sa náklady veľmi zvýšili. Potrebujeme, aby sa tieto lieky dostali na trh rýchlejšie, aby mali pacienti prístup k vlastnejším liekom. A takto ukážeme, že Európska únia funguje a naozaj sa stará o svojich eh, chorých. Eh, ďakujem. Týmto sa skončila rozprava a teraz by som chcela dať eh, slovo pánovi podpredsedovi komisie, pánovi Katajnenovi. Vážená pani predsednička, naozaj veľmi stručne chcem poďakovať za túto rozpravu. A ešte, ešte raz chcem poďakovať spravodajcovi Eh, je to veľmi eh, dobrá odvedená práca. Bola to citlivá téma, ale eh, dosiahli sme naozaj praktické ehm, riešenia výrobcovia, bio, výrobcovia generík a biologicky podobných liekov sú v rovnom, majú rovnaké postavenie ako iní hráči a zároveň um, Európska ochrana pokruje všetkých inovátorov. Toto je naozaj um, veľmi dobré kompromisné riešenie. My uh, inovátorom ukážeme, že uh, tento kontinent je naklonený inováciám a chceme ich ochraňovať. Na druhej strane sme uh, vyrovnali uh, postavenie pre tých, ktorí uh, vyrábajú tieto lieky. Čiže je to dobrý eh, mm, mm, prínos pre našich pacientov, chorých, ale aj pre inovátorov a priemysl. Ďakujem. Ďakujem eh, za eh, vašu prácu. A teraz by som chcela dať slovo nášmu spravodajcovi, aby ste zakončili túto rozpravu. Nech sa páči na dve minúty. Ďakujem pani predsednička, ďakujem aj pán popredseda komisie za vašu prítomnosť, za vaše slova, za vašu odhodlanosť. Taktiež chcem poďakovať e, opäť tým spravodajcom. V priebehu našej práce som sa niekedy cítil sám, pretože tieňoví spravodajca boli skutočne veľmi e, nároční a žiadali, aby skutočne tam bola vyváženosť. Niekedy Európsky parlament potrebuje konsenzus a tým pádom musíme sa niekedy dohodnúť na menšie veci, aby sme sa mohli pohnúť ďalej. A mm, niekedy, pokiaľ je okolo toho príliš hluku, tak tie výsledky sú nevýznamné, ale v tomto prípade to tak nebolo. Skutočne tento výsledok je vážny, je tu e, dobrá vyváženosť a taktiež to týka inovátorov a výrobcov e, generík, tak e, požadovali zmenu a e, tá zmena je pozitívna pre všetky strany, pre celú Európsku úniu. Skutočne som tomu veľmi rád. Je to dobré, dobrá zmena nariadenia. Pokiaľ by to nemalo byť účinné, preto sme vytvorili tú revíznu doložku, aby sme mali možnosť zrevidovať a možno niečo napraviť alebo zmeniť, tak aby sme splnili naše ciele. Ja odchádzam, na konci toho parlamentného obdobia už sa sem nevrátim, ale som veľmi rád a poctený, že som s vami mohol spolupracovať. Ďakujem és megköszönjük a vitát ezennel Ďakujem. Pán Paskal, ďakujem za túto rozpravu. Rozprava sa skončila, hlasovať sa bude zajtra. Ďakujem za prácu a znova vás tu vítam, pani komisárka Jorovna. Ďakujem, pani, e, ďakujem pán Katajnen a prajem dobrú noc. Takže teraz e, prichádzame k ďalšiemu bodu e, vyhlásenie komisie a rady o možnom vydaní Juliana Assangea. E, nech sa páči, máte slovo. Vážení členovia parlamentu, vážená pani komisárka, ďakujem za túto možnosť, že môžeme hovoriť teraz o možnom vydaní Juliana Assangea. Vieme, e, že e, tu obhajujeme všeobecné e, verejné záujmy. A v tomto význame oznamovatelia hrajú kľúčovú úlohu a preto si za, zaslúžia právnu ochranu. Viem, že o tomto ste diskutovali v rozprave o smernici o oznamovateľoch. My sme sledovali nedávne udalosti, ktoré sa vzťahujú na Juliana Assangea. Eh, Julian Assange eh, utekol do Ekvadoru v roku 2012, aby sa vyhol tomu, aby sa dostal do Švédska a tam eh, bol súdený ohľadom nelegálneho informácií. Jeho požiadavka o azyl mm, bola zamietnutá a bol vydaný do Spojeného kráľovstva a bude tam súdený. Ako všetci viete, 11. apríla e, e, Ekvádor stiahol azyl e, pre pána Assangea. Potom ho súdca obvinil z toho, že že prezradil tajomstvo. A súdne orgány viedli vyšetrovania vyšetrovanie, ktoré môžu viesť k ďalším obvineniam. Chcem e, vyjasniť, že e, e, vydanie Assange totiž spadá do kompetencie členských štátov a preto je záležitosť v rukách britského súdnictva Chcela by som využiť e, túto možnosť a zdôrazniť to, že podľa rady je veľmi dôležitá ochrana oznamovateľov. Počas posledného mesiaca Európska e, rada a parlament e, sústredili svoje snahy na to, aby dosiahli dohodu o smernici o oznamovateľoch a chcem, aby sa to dotiahlo počas súčasného funkčného obdobia. Dnes to plenárka odhlasovala, e, teda tento text, na ktorom sa dohodli obidvaja spoluzákonodarcovia. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz za komisiu dostane slovo pani komisárka Jourová. Európsky parlament požiadal komisiu o vyhlásenie k téme možného vydania Juliana Assangea z Británie. Môžem vás informovať, že vydanie medzi Veľkobritániou a USA podlieha bilaterálnej dohode a taktiež dohode medzi EÚ a USA o vydávaní táto dohoda však neumožňuje vydanie v prípade, že je dôvodné podozrenie, že to môže spôsobiť uplatnenie trestu smrti. Okrem toho súdny dvor tiež rozhodol, že členský štát nesmie presadiť vydanie v prípade, že existuje vážne riziko, že základné práva podozrivého budú ovplyvnené. V prípade, že Švédsko sa rozhodne vydať nový európsky zatýkač, potom, ktorý, potom čo jeden zatýkač už stihlo v roku 2017 a britský súd by musel preskúmať, či poskytne prezident tomuto európskemu zatýkaču pred eh, americkou požiadavkou na vydanie. Existujú v tomto smere nedostatočne jasné pravidla EÚ, skôr len zoznam faktorov, ktoré sa musia zohľadniť na úrovni súdu. Vo všeobecnosti e, musím poznamenať, e, že Európska komisia nemá kompetencie zasahovať do súdnych konaní, ktorými sa zaoberajú súdy členských štátov. Plne v tomto smere dôverujeme nezávislosti a taktiež profesionálnemu prístupu britských súdov, e, že príjmú to správne rozhodnutie, keď budú vyhodnocovať dôkazy. Ďakujeme pekne. Teraz dostane slovo pán Pospíšil za EPP. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Chcel by som nadviazať na slova pani komisárky. Ja vlastne vôbec nechápem, prečo tento bod vôbec prejednávame na pôde Európskeho parlamentu. Ide o konkrétny trestný prípad, o konkrétne vydanie. Bude sa rozhodovať podľa medzinárodných zmluv o vydaní. Na jednej strane bude rozhodovať britský justičný systém, na druhej strane sú Spojené štáty americké E, teda strana, ktorá žiada o vydanie obe krajiny, e, sú právnymi štátmi. Nie je pochyb o tom, že tento proces prebehne riadne podľa medzinárodných zmluv pri dodržaní zásady zásad právneho štátu. Teda my ako politici si môžeme myslieť o skutkoch pána Assange e, čokoľvek, buď to môžeme skovať alebo to odsudzovať. Ja osobne s jeho skutkami nesúhlasím. Dovnievam sa, že sloboda prejavu má svoje obmedzenia a nemôže ohrozovať tam štátne tajomstvá a v prípade aktivít pána Assangea, teda vojakov, ktorí bojujú proti medzinárodnému terorizmu, ale to je môj politický názor. A to, či pán Assange spáchal trestný čin, musí o tom rozhodnúť iba súd. Teda podľa mňa je správne, že Európska komisia ako politický orgán nemá žiadne právomoci, na základe ktorých by mohla zasahovať do justičných systémov eh, jedného z členských štátov. Teda prenechajme to britským súdom, aby celú vec posúdili procesne, aby zvážili, či boli splnené dôvody na vydanie. Ak áno, tak pán Assange bude vydaný do USA. A ja plne dôverujem americkej justícii, že to posúdia, či z môjho pohľadu nepriateľné konanie pána Assange eh, je prípadne trestným činom. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pani Gomeš zo skupinu socialistov a demokratov. Ďakujem. Vydanie Juliana Assange do USA je niečo, čo musíme zabrániť. Iba tak totiž dokážeme zabezpečiť, že Európa bude brániť tých, ktorí presadzujú transparentnosť a pravdu. Trumpová administratíva nikdy nebude schopná nestranne posúdiť Juliana Assangea. Celý tento proces by sa instrumentalizoval organizácie ako Human Rights Watch a e, um, ostatné e, konštatujú, že Assange by sa vystavil riziku dokonca, že bude odsudený na ten najvyšší trest. A v konečnom dôsledku by to mohlo teda um, či tak e, spôsobiť trest odnete slobody. On bol dostatočne odvážny, že odhalil pravdu, čo sa týka Iraku, Afganistánu a podobne aj čo sa týka praktík v Guantaname, e, tiež sa poukazovalo na konkrétne zločiny USA, tiež dokonca na niektoré e, zločiny e, v Európskej únii. Len si pomyslíme na Wikileaks. Boli to rôzne zoznamy vypočúvania CIA, teda odpočúvania CIA. Toto všetko odhalili Wikileaks. Julian Assange musí reagovať eh, na obvinenia, ktorým čelí eh, v švedskom eh, justičnom systéme. Je tu totiž záruka nestrannosti. Zároveň musíme požadovať, aby sa nevyhovelo žiadosti USA o vydanie. Nejde len o to, že Julian Assange niekomu vadí. Teda nejde o to, že by e, mohol zomrieť, tiež nejde o to, že by dostal právo na azyl, tiež e, nejde o nejaké odhalenia činov Putina. Existujú predsa európske súdy, ktoré majú e, zodpovednosť rozhodovať o Julianovi Assangeovi podľa princípov právneho štátu. Na to, aby sme Assangea chránili a chránili aj európske hodnoty a zásady, základné práva, ktoré sú platné pre všetkých e, v rámci boja proti zločinnosti. To sa vzťahuje aj na e, vlády e, jednotlivých krajín. Julian Assange si zasluhuje našu ochranu. Ďakujeme pekne. Teraz dostane Pardon, e, pani Gomeš, ste ochotná prijať e, otázku vo forme modrej karty pána Pospíšila? Nech sa páči, pán Pospíšil. Ďakujem, pani kolegyňa. Ja som si zaujímavý vypočul vaše vystúpenie ako bývalý minister spravodlivosti. Sa pýtam, ako môže parlament ako politický orgán zasahovať do konkrétnej trestnej kauzy, do konkrétneho prípadu vydania. Môžeme e, na to mať svoj názor na jeho konanie, ale ide o trestnú kauzu vydania. My sme predsa politici, nemôžeme eh, sa takto chrániť, ako tvorí deti a zasahovať do súdneho konania krajiny, kde prebieha toto vydanie. Ako ho teda chcete chrániť? Na to sa pýtam. Ďakujem. My vieme, že eh, žiadna európska krajina by nemali nikoho vydať eh, do žiadnej krajiny, kde je trest smrti. Žiaľ, tak toto je v USA, je mi to ľúto. Assange, ak by bol vydaný do USA, je vystavený riziku obvinenia a hrozí mu reálne trest smrti a preto z politického hľadiska aj právneho hľadiska by nemal byť vydaný ani britským, ani švédským, ani českým súdom. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje pán Urbán Krespo za Gwen Gegel. Gracias. Ďakujem pani predsednička. Zadržiavanie Assangea, alebo zadržanie Assangea je skutočne temným momentom, čo sa týka slobody informácií, pretože jeho zadržanie sa nás týka všetkých. Údaje, ktoré boli zverejnené vďaka Wikileaks a Assangeovi, umožnili e, odhaliť e, vojnové zločiny, vraždy novinárov a taktiež e, iné vraždy a porušovanie ľudských práv vo svete. Takže my považujeme za nelegálne zadržiavanie Assangea taktiež z OSN upozorňovali na to riziko, ktorému čeli Assange po svojom vydaní do USA. A dnes v tomto parlamente sme schválili e, smernicu ohľadom ochrane pre e, oznamovateľov. Takže pokiaľ by sme, vydal, pokiaľ sme nechali vydať Assangea, tak by sme vyslali veľmi nebezpečné posolstvo. Tí, ktorí budú čeliť korupcii a zneužívaniu moci, tí za to draho zaplatia. Pokiaľ dovolíme, že aby Assange bol vydarý do USA, tak v podstate sa vzdávame veľkej časti našej demokracie a vzdávame sa práva na informácie. Takže toto by sme nemali, dámy a pani, umožniť. Ďakujem, pani Eva Žolí. La possible extradition. Možné vydanie Žolina Assangea, zakladateľa Wikileaks do USA, tu nejde len e, o, o tohto muža, o tohto človeka, ide o skutočnú budúcnosť našej demokracie. Musíme brániť, e, a to veľmi jasne, slobodu informácií, transparentnosť, e, pretože presne o toto tu ide. Assange zverejnil informácie, ktoré ľuďom vadia, a najmä o vojnových zločinoch informoval, ktorých sa dopustili USA. Oni si nepriznávajú tieto svoje činy, chcú umlčať tieto hlasy ktoré na ne upozorňujú. Musíme eh, proti tomu zakročiť, eh, proti takýmto snahám útočiť na demokraciu, na eh, otvorenosť a transparentnosť. Musíme postaviť zodpovedných pred spravodlivosť. Práve takéto odvážne kroky nám tomto musia pomôcť. Eh, ak odsúhlasíme vydanie Assange, tak eh, zajtra budeme vydávať všetkých tých, ktorí zverejňujú citlivé informácie, eh, novinári Guardianu, Le Monde, Spiegel, ktorí zverejňovali informácie z Wikileaks. Francúzsko musí poskytnúť azyl Julianovi Assangeovi a brániť farby transparentnosti. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz za e FDD dostane slovo pán uh, um, Dartmouth. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Takže na úvod taký návrh. Nie je dobrý nápad, aby politici sa snažili zasahovať do právneho procesu. No a v podstate je to až veľmi zlý nápad. Oddelenie politiky a práva je zásadné v západnej demokracii. No a v prípade pána Juliana Assangea, tento človek bol umiestnený do väzby a bol postavený pred súd a bol odsúdený. Sú tam e, taktiež obvinenia z hackerstva e, zo strany Spojených štátov. Takže toto sú jeho obvinenia a preto má byť vydaný. Prebehne vypočutie pred britským sudcom a to, čo rada hovorí, to fakticky nesedí, pretože štátny tajomník nerozhoduje. A mnohí ľudia, vrátane mňa, nie sú až takí spokojní s niektorými rozsudkami britských sudcov, ale nikto, kto trochu vážne e, rozmýšľa, nebude pochybovať o ich serióznosti a profesionalizme. A pani Gomeš a ďalší kolegovia chcú, aby právny postup podliehal politickým zásahom. Toto je môj posledný prejav v parlamente, ale nesúhlasím s vami pokiaľ chcete podriadiť právny postup politike. Toto ide absolútne proti nielen západným hodnotám, pani Žoli, ale proti všetkým demokratickým inštitúciám. My ako politici by sme mali túto právnu otázku Juliana a Sanža nechať na pokoji. Takže, aký bol ten pôvodný E, postup, alebo keď bolo to pôvodné konanie v prípade pána Juliana Assange. Bol tam európsky zatýkací príkaz, ktorý nevydal švedský sudca, ale švedský prokurátor. A napriek tomu, že bol teda európsky zatýkací príkaz vydaný, nie je tam v podstate žiadna obrana proti e, vydaniu, proti extradícii a toto je znepokojivé. My tu veľa hovoríme o ľudských právach, ale práve sociálni demokrati, ALDE, britskí liberálni demokrati, všetci títo, ktorí nepremýšľajú, len podporujú nový európsky superštát, sú to tí ľudia, ktorí veľmi podporujú európsky zatýkací príkaz a ich zaangažovanosť, čo sa týka e, občanských e, slobôd tak tam by sa to, tam sa to malo uplatňovať aj na pána Assange, čo sa týka občanských slobôd a e, súdneho konania, tak si myslím, že všetky tieto vaše myšlienky sa zastavia v kale. A čo sa týka integrácie, prosím, zamyslite sa ešte raz, tak by ste prehodnotili aj v tejto oblasti svoje názory. Ďakujem. Teraz pán Kolúlu za jednu minútu. My podporujeme oznamovateľov, ale my sme politický orgán, môžeme mať svoj politický názor, na určité fakty. Môžeme sa pozrieť, čo sa stalo. Napríklad, pokiaľ by nejaký európsky novinár niečo písal, niečo by odhalilo hľadom Iránu, pokiaľ bude Assange vydaný, tak sa to tým vytvorí precedens a Irán napríklad bude môcť